názvy týchto dokumentov budú uvedené v zápisnici e, tohto zasadnutia. Rovnako som od, alebo teda od Európskej strany e, po politickej skupiny EPP e, som obdržal e, nominácie do výborov a delegácií a tie mená budú tiež uvedené v zápisnici. No a zápisnica bude prijatá ak nebude v náležitom čase vyjadrený, vyjadrené nejaké námietky. No a teraz prejdeme k rokovaciemu poriadku.